môžeme uzavrieť a prerušiť, odročiť e, túto schôdzu. Všetkým vám želám šťastnú cestu domov a všetkým vám želám šťastné a veselé Vianoce.